a platné. Máte k tomu nejaké namietky, e, takže tým pádom ich potvrdzujeme. Nezaradení nám dali návrhy na, zariade, na zaradenie kolegov e, do e, na, je, na ich zoznam a ak nebude vznesená žiadna námietka, potom budú títo kolegovia menovaní. V súlade s článkom 7